predstaviteľky pre zahraničnú bezpečnostnú politiku k situácii v Európe, v Eritreji. Dávam hlas v mene pod predsedničky Európskej komisie a vysokej predstaviteľky pre zahraničnú bezpečnostnú politiku pani ministerke zastupujúcej radu. Pani Hennis Plašert, máte slovo, pani ministerka. Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Ctené poslankyne, poslanci, naozaj je dôležité vymeniť si názory o situácii v Eritreji. Táto veľmi malá krajina v africkom rohu naďalej, musím povedať, naďalej sa dostáva do titulkov, pretože mnohí ľudia utekajú z krajiny mesiac čo mesiac, mnohí z nich do Európy, čo hľadajú lepší život bez eh, politického útlaku, lepší život, lepšie možnosti zamestnania a napriek tomu naozaj máme veľké obavy, pokiaľ ide o závažné porušenie ľudských práv, ktoré sa tam dejú. Dodržiavanie ľudských práv je základnou zásadou vonkajšej politiky EÚ a je to aj súčasť našeho politického dialogu s vládami po celom svete, vrátane s eritrejskou vládou. Prostredníctvom tohto dialogu, ale aj verejne, spomíname naše obavy, ktoré sa týkajú porušovania ľudských práv a opätovne potvrdzujeme potrebu Eritreji rešpektovať základné ľudské práva. Opakovane sme aj požadovali konkrétne gestá, ako je napríklad oslobodenie oslobodenie väzňov, ktorí sú väznení už od roku 2001, okrem iného aj David Isaacs, švédsky eritrejský občan litevský občan švedského pôvodu a budeme tak robiť na všetkých úrovniach a pri všetkých príležitostiach. EÚ takisto zniesla niektoré problémy, ktoré súvisia s, situáciou na poli ľudských práv Eritreji na medzinárodných fórach a síce na stretnutiach e, Rady pre ľudské práva OSN. My spolupracujeme so špeciálnym výborom pre vyšetrovanie v rámci OSN o Eritre, pre Eritreu. Chceme zabezpečiť ich prístup do krajiny Dovolte mi počiarknúť, že pokiaľ ide o isté kritické zaangažovanie sa v tejto krajine, to je najlepšia možnosť pre nás, ako pre EU, z viacerých dôvodov. Poprvé, pretože takéto kritické zapojenie sa e, zdôrazňuje potrebu konkrétnych e, zmien, takých celoplošných a dáva nám to takisto možnosť e, nástojiť na dodržiavaní medzinárodných noriem pre ľudské práva Izolovanie krajiny len zriedkavo je dobrým liekom, dobrou pomocou v takýchto okolnostiach. Druhý dôvod, prečo sa domnievame, že kritické zapojenie sa do takýchto záležitostí krajiny, e, že je to užitočné, je boj proti chudobe. Bez ohľadu na režim EÚ e, chce zlepšiť situáciu populácie a zlepšiť jej životné podmienky konkrétnymi projektami, či projektová podpora. Treba spraviť veľa na to, aby sme zmiernili obrovskú mieru stresu, ktorú zažíva populácia Eritreji. Eritrejčania čelia e, veľmi problematické situácie v oblasti potravín a takisto nedostatku príležitostí na pracovnom trhu. Ich zúfalosť sa pretavuje do veľkej miery ľudí, predovšetkým tých mladých, ktorí sa snažia utiecť z krajiny. A často sa vydávajú na veľmi nebezpečnú cestu do Európy nezákonným spôsobom a stávajú sa e, ľahko korisťou pašerákov. Preto e, fond, rozvojový fond európsky bude podporovať sociálne a ekonomické rozvojové momenty v Eritreji. Chceme zabezpečiť prístup k obnoviteľným zdrojom a takisto zlepšiť e, ekonomickú správu a riadenie, zabezpečiť tak ekonomický rast a tvorbu pracovných miest. V rámci programu EDF angažovanie sa EU predpokladá aj prijatie opatrení, ktoré majú zlepšiť situáciu na poli ľudských práv v Eritreji. A potom je tu tretia vec, ktorú treba zohľadniť Krajina má strategickú pozíciu v rámci afrického rohu, pričom susedí so Sudánom, Etiópiou a Džibuty a takisto Červeným morom, pričom má eh, prístup takýmto spôsobom na arabský polostrov. Eh, mierová, stabilná Eritrea, Eritrea, ktorá bude dodržiavať svojich susedov, rešpektovať, teda bude mať pozitívny dopad na situáciu v tomto regióne. Konflikt v Jemene eh, napätie v arabskom e, svete mení celú dynamiku v africkom rohu a naše kritické zapojenie sa, zaangažovanie sa by malo byť vnímané aj z pohľadu tohto regionálneho kontextu. Politika izolácie, izolovania nefungovala. Priama pomoc EÚ na, za účelom zlepšenia životných podmienok populácie spôsobuje, že sú menej náchylní stávať sa radikálnymi alebo uchylovať sa k extrémnemu radikalizmu. Chceme sa aj takýmito spôsobom angažovať v Eritreje, a chceme tak prispieť k regionálnemu mieru a stabilite. Pán predseda, dovolte mi na záver venovať sa otázke migrácie a azylu. Neustály odlev migrantov a žiadateľov azyl z Eritreji predstavuje významnú výzvu. Eritreja je kľúčovou krajinou a teda obyvateľe Eritreji sú väčšinou uznávaní ako žiadatelia o azyl a je to aj veľká miera v rámci EÚ uznania teda žiadosti Eritrejčanov Zároveň je Eritrea aktívnym partnerom v rámci chartumského procesu, ktorý rieši okrem iného aj záležitosti ľudského práva, ako aj záležitosti riadenia hraníc a migrácie. Tým, že budeme diskutovať o skúsenostiach v oblasti dodržiavania ľudských práv a že zlepšovať ich, ich skúsenosti v tejto oblasti a že pomôžeme ľuďom v Eritreji, očakáva sa od nášho zaangažovania sa, že to vyrieši, vyrieši niektoré faktory, ktoré motivujú ľudí k odchodu z Eritrej. A to je vlastne, to sa viaže aj na našu reakciu v súčasnej migračnej kríze. Dovolte mi povedať, že my sa angažujeme v Eritreji kvôli samotným ľuďom, kvôli Eritrejčanom a to chcem ešte raz dôrazniť. Áno, a to kritické zaangažovanie sa je v našom samotnom záujme. Je to jediný spôsob, ako sa pokúsiť eh, vedci posunúť správnym smerom, či už v Eritreji alebo inde takéto zaangažovanie sa, ktoré vychádza z dobrého pochopenia, z dobrého chápania dynamiky a tých víziev, je takým pragmatickým spôsobom, ako pomôcť podporovať pozitívne zmeny. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pani ministerka. A teraz za politické skupiny, menej EPP, dáva Rivo Stýr. To nech sa páči. Pán predseda, minulý rok sme diskutovali o Eritreji. Väčšina politických skupín bola skeptická, pokiaľ ide o myšlienku komisie poskytovať rozvojovú pomoc a hovoria, že ak by tak sa malo stať, tak spolupráca by sa mala týkať otázok, ako je dobrá správa, riadenie veci verejných a o dodržiavaní ľudských práv. Neustále porušovanie ľudských práv zo strany diktátorského režimu je jeden z dôvodov, prečo ľudia utekajú z Eritreji a idú do Európy. Problém, ktorý nastolila komisia tesne potom, sa sústreďuje na investície do sektora energetiky a len malá možnosť, e, je tam teda len malá, malá časť takého efektívneho riadenia v rámci tohto sektora. My sme Eh, negatívne odporúčanie, pokiaľ ide o schválenie takéhoto stanoviska eh, v rámci výboru. A bolo to však ignorované a návrh komisie bol jednomyselne schválený na stretnutí o ohľadom EDF. Preto chcem spomenúť odsek v rámci spoločného nášho uznesenia, kde eh, voláme po medziinstitucionálnej dohode, aby lepšie zabezpečila aj kontrolu v rámci parlamentu nad EDF. mene SED Norbert Neuser, minúta a pol. Eh, ďakujem pekne, pán podpredseda, vážená pani ministerka. Myslím si, že je dobré, že dnes sa venujeme téme, téme Eritreji v rámci eh, uznesenia, pretože situácia v ľudských právach v tejto krajine je katastrofálna. Stačí si len pozrieť, čo hovorí Amnesty International, tisícky politických väzňov eh, a ich rodinní príslušníci nie sú informovaní o tom, čo sa deje s ich príbuznými vo väzniciach a aký je vlastne stav týchto väznených osôb. E, musíme zároveň riešiť aj otázku toho, že Eritrea vždy z dôvodu interných politických záležitostí obhajuje ten e, mimoriadný stav. Hovoria o tom, že majú spor s Etiópiou a tým pádom sme vlastne v vojnovom e, stave. 300 tisíc ľudí z tej populácie dospelej vlastne, sú vlastne vojaci naverbovaní. Obrovské množstvo ľudí odišlo z Eritreji, to len počiarkuje, ako dramatická situácia je. E, máme šancu ako EÚ prostredníctvom projektov zabezpečiť si vplyv a vždy opakovať len to, že situácia v oblasti ľudských práv je náročná, ťažká, to nestačí. Musíme oveľa viac požadovať aj od Eritrej a ako Európsky parlament musíme byť oveľa viac zapojený do rozhodovania komisia, rady. E, doposiaľ to zaobchádzanie s parlamentom to nedáva nádej na nejaké zlepšenie, ani to nepripojeva zlepšeniu v samotnej Eritreji. Ďakujem pekne, pán Neuser. V mene ECR Mark Demesmaker. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani ministerka. Existuje tu skutočná potreba riešiť situáciu ľudí v Eritreji, ale rozhodnutie výrazne navýšiť európsky balíček pomoci pre Eritreju je veľkou chybou úsudku. Podľa mňa ide, je to v rozpore s názorom tohto parlamentu. Európska komisia pripisuje problémy krajiny hlavne ekonomickým dôvodom. To nie je správne. Oni opomínajú skutočné utrpenie eritrejských ľudí Mafelejky ako prezident eh, vedie jeden z najautoritatívnejších režimov na svete. Je to otvorené väzenie, kde ľudia žijú v neustálom strachu. Tak mimosúdne popravy a nie je tu ani sloboda prejavu, sloboda vierovýznania. Ďalej je tu povinné rekrutovanie, alebo teda povinný nástup na vojenskú službu už od mladého veku. Títo detia nevedia, čo je škola, čo je školské vzdelanie, Eh, jednoducho sú naverbovaní a tieto veci treba vnímať, a treba si všímať tie obrovské porušenia ľudských práv. Nevidím to, ale žiadnu snahu zo strany predstaviteľov vlády zlepšiť osudy svojich ľudí. Viac peňazí od nás by im len pomohlo viac posilniť tieto diktatorské postupy. Chceme to. Populácia nebude mať prospekt z našich peňazí, ak to nebude naviazané na jasné rozvojové ciele, ak to nebude naviazané na naplňanie základných podmienok a predpokladov ohľadom ľudských práv. A nájdenie nejakého lepšieho a bezpečnejšieho domova v Európe sa ukazuje byť ako ilúzia pre mnohých e, utečencov. Ten režim e, špehuje utečencov z eritrej až do Európy a prerušuje ich kontakty. Ak e, nejak odmietajú sa vrátiť, tak potom prenasleduje ich rodinných príslušníkov už roky. Média dávajú správy o tomto dlhom predlženej ruke, tak povedať, režimu Komisia a EAS sú ticho ako myš. Nič nehovoria. Vážená pani ministerka, teraz je čas na reálne otvorenie očí na akciu a rozhodnosť. Ďakujem pekne. V mene ALDE Patrice Besera Basterečea. Dve minúty, nech sa páči pán predseda. <clears throat> Dnes ráno e, sme mali debatu o e, dohode, e, ktorú podpísala EU a Turecko, ktorú predsedovia Rady a komisie sa nezúčastnili a účelom je e, vyhnúť sa e, tejto zúfalej situácii a e, problému riadenia migračných tokov. V tomto parlamente sme viackrát zopakovali, že miesto krátkodobých opatrení, ktoré často diskutujeme, treba čeliť dôvodom, ktoré spôsobujú tie problémy. Dnes tisíce osôb o azyl, utekajúc zo štátu Eritrea kde e, sú bežným javom aj e, otrocká práca. A toto bude slúžiť tomu, aby Eritrejčania e, mohli myslieť na niečo iné ako útek zo svojho štátu. Nemohli by sme dávať peniaze, bez toho by sme zaručili, že pôjdu vláde, ktorá porušuje ľudské práva. Pani ministerka Komisia pre rozvoj, vývoj rozvoj v tomto parlamente jasne vyjadril v novembri komisii aj zahraničnej službe, že sa e, nemá prijať ten e, indikatívny program, pretože e, tam boli pochybnosti o tom, či sa to využije na jeho účel. Stanovisko, ktoré sme videli, bolo ignorované a Výbor pre ľudské právo SN uvedel, že sa v Eritreji dochádza k otrovskej práci a len pred dvoma týždňami e, eritrejská vláda e, povedala, že nemá zámer plniť e, požiadavky EÚ. Je teda nejaký spôsob zaručiť, že peniaze z EÚ neskončia v rukách najhorších diktátorov a my sme povrední tým, aby sme pripravili programy, ktoré budú použiť na strukturálne programy pre najchudobnejšie štáty musíme byť opatrní a musíme zachovať eh, eh, životné podmienky a eh, dodržovanie ľudských práv. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Mene GUE NGL Mare Kristín Veržiat, dve minúty. Nie, minúta, pardon. Nech sa páči. J'aurais bien pris les deux, monsieur le président. Ja som myslela, že mám dve minúty, ale dobre, takže v prvom rade e, sa teším z tohto uznesenia, pretože je prvé od roku 2004. Eritrea je jedna z najhorších diktatúr na svete. Je to, je to Severná Korea Afriky. Ľudia utekajú v tisícoch, aby sa vyhli vojenskej službe, ktorá je otrodstvom na neobmedzenú dobu. Diaspora je úplne preplnená. V roku 2011 sa Eritrea jednohlasne rozhodla, jednostranne rozhodla pre, prerušiť svoje vzťahy z EÚ. Ako vidíme, tie migračné topy, tak treba, toky, tak to treba znovu na, nastaviť. Žiadna mimovládka tam nemôže ísť pracovať. Tak ako môžeme pomôcť populácie? Ako môžu napríklad projekty na elektrifikáciu byť uskutočnené, keď, je to iba, keď tam ide iba o zájmy nejakých veľkých firiem? Ako riešiť situáciu s politikmi, ktorí hovoria, že pomoc Európskej únie nebude mať žiadny dopad na, na, na situáciu v krajine? Aké môžeme zabezpečiť záruky utečencom, ktorí e, trpia v rukách pašerákov ľudských bytostí. Toto vôbec nepomôže, keď chceme redukovať chudobu ani stres e, populácie. Práve naopak. Merci beaucoup, madame deputé. Ďakujem pekne. Teraz pani Judith Sargentini. Minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda Nikdy sa to nestalo predtým. Jednomyselné schválenie rozvojového programu pre nejakú krajinu. To sme spravili v novembri minulého roku, ale rada to opomenula. Keď hovoríme o rozvojovej pomoci, ten plán na úrovni 200 miliónov eur, rada hovorí o tom, že je to proti nezákonnej migrácii, ale je to utečenecká kríza, o ktorej hovoríme. Eritrejčania, Eritrejci opúšťajú Severnú Koreu Afriky, pretože hľadujú. Ak e, úspešne absolvujú tú veľmi ťažkú cestu, tak musia najskôr e, prejsť cez tie pohraničné stráže a oni majú politiku, keď ich vidíme, tak ich zastrelíme a to je naozaj obrovské riziko. Potom e, je tu aj finančné vydieranie, aj formou daní. S prezidentom Afevorkým potrebujeme mať dialog ale dialog nesmie vyzerať tak ako s Tureckom, pokiaľ ide o zabezpečenie hranice, stráženia hranice. Ďakujem pekne v mene EFDD Mike Hockem. Minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Napriek tomu, že krajina má len 6 miliónov obyvateľov, Eritrejčania sú druhou najväčšou etnickou skupinou v rámci súčasnej krízy migrantov. Mnohí z nich sa snažia prísť aj do Spojeného kráľovstva. Veľk- miera súvisí s tým brutálnym vojensk- brutálnou vojenskou diktatúrou, ktorá potláča občianske slobody a ktorá zahrania aj povinný nástup na e, do vojenskej služby. Povie mi teda niekto, prečo EÚ považuje za vhodné zvyšovať ekonomickú pomoc Eritrej a ich despotickým lídrom a nejakým takýmto spôsobom podporovať e, autoritatívny režim bez nejakého zodpovedania sa, bez právneho štátu to je istotne len ďalší príklad toho, ako EÚ mrhá prostriedkami daňovníkov aj Spojeného kráľovstva bez toho, aby mala čo len e, e, matné chápanie o tom, čo sú tie hlavné príčiny tohto problému. Ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Bohdan Venta jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. E, získanie nezávislosti v 93. veritri Eritrii budilo nádej, že e, ten štát bude demokratický. V 97. bola schválená ústava, ktorá e, vnašala právny štát a ľudské práva, ale žiaľ nikdy nebola naplnená v skutočnosti a nenastali tam voľby. Porušovanie ľudských práv, ťažká politická situácia situácia, aj humanitná situácia, e, ktorá e, nastala v tom štáte, e, vedie k hromadnému úteku obyvateľov do susedných štátov aj do Európy. A zriadenie programu riadenia štátu prostredníctvom fondov EÚ je len jedným pokusom ako pomoc obyvateľom toho štátu Určite to nebude riešenie všetkých problémov, ktoré tam nastávajú. Aby Eritrea sa dala na cestu trvalého rozvoja, je nutné e, vykonanie zásadných strukturálnych reforiem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Pani Linda McCann, 1,5 minúty. Um, Pani ministerka, ako predsedajúca výboru pre rozvojové otázky, tak je veľa vecí, na ktoré som hrdá, pokiaľ ide o našu rozvojovú politiku. Avšak rozhodnutie ministrov a komisie dať takýto program Eritreji nepatrí k tým veciam, na ktoré som hrdá. Počuli sme kolegov v rámci parlamentu, ktorí sa odvolávali na hrozivú situáciu v oblasti ľudských práv v Eritreji a preto v novembri náš výbor jednomyselne požiadal o to, aby nebolo prijaté rozhodnutie o novom programe bez toho, aby prebehol ďalší dialog s parlamentom, bez ďalšej diskusie s ministrami. Ale vy ste sa do toho pustili a podpísali ste takýto program. A názor parlamentu nielenže bol ignorovaný, dokonca ani nebol tlmočený výboru EDF. A ja dúfam, že mám vaše ubezpečenie, pani ministerka. A samozrejme, komisia tam nemá zastúpenie, ale aj ich sa to týka. Dúfam, že sa to znova nezopakuje. To je veľmi vážne rozhodnutie a ja dúfam, keď ten E, výročný akčný program o vynakladaní prostriedkov. Dúfam, že parlament bude do toho zapojený. Podre, vy, pani ministerka, ste povedali, že peniaze budú smerovať do boja proti chudobe, ale 87% financovania má byť alokované do energetických projektov. Komu ale smerujú tie peniaze? Nie je tam žiadny súkromný sektor v Eritreji. Kto dostáva tie peniaze? To potrebujeme vedieť. Nakoniec ste povedali, že tá reakcia je zároveň reakciou na migračnú krízu. To ešte len zvyšuje moju skepsu ten eh, počet Eritrejčanov, ktorí sa uchádzajú o v mojej krajine, sa znižuje a tí utečenci by mali nemali by tak klasifikovaní, ako my, my klasifikujeme. Nemalo by tam byť prepojenie medzi našim vzťahom k Eritreji a medzi snahou znížiť počet utečencov, ktorí pochádza z tejto krajiny. Ďakujem pekne. Pani McEwen, akceptujete modrú kartu? Od pána Ujazdovského? Áno, nie. Nech sa páči. Šanovná pani poseł. E, Vážená pani poslankyňa, e, možno, e, že nie zrazu hovoríte, že pomoc pre Eritreju bude zle adresovaná, že e, sa dostane tam, e, kde nebude mať spoločenský prospech, ale e, ja by som vás poprosil, aby ste nám popísali, ako má vyzerať iná pomoc pre Eritreju, ako sa má ju kontrolovať výdavky, ak sú tieto marnotratné. Je lepšie navrhnúť riešenie, ako len kritizovať. Aký máte teda vy predstavu o tejto pomoci? Ďakujem, veľmi ťažko sa nejakým spôsobom rokuje s vládou, ktorá má takéto hrozné skúsenosti ľudských, dodržiavaním ľudských práv. Ja čo teraz požadujem, e, lebo preto, lebo my sme dohodli nejaký rámec, nedošlo ešte k alokovaniu nejakých peňazí. Skôr ako budú alokované prostriedky, tak treba o tom oveľa viac uvažovať a treba plne zapojiť parlament. To je moja požiadavka. Ďakujem. Teraz pani Lola Sanchez e, Ďakujem, pán predseda. Európska unia podpísala dohodu, ktorá Eritrea dostane 200 miliónov eur, ktoré sú určené na veľké energetické projekty, ktoré eh, nepomôžu zniženiu mm, chudoby a ktoré určite eh, sa eh, budú investovať prostredníctvom veľkých nadnárodných firiem a skončia v ich rukách aj v rukách skoro politikov. E, tzv. dohoda z Chartum o spolupráci imigračnej e, otázke e, má slúžiť na to, aby Eritrea fungovala ako bariéra k tomu, aby utečenci končili v Európe. Eritrea sa správa ako diktatúra a 20% z ľudí, ktorí sa plavia cez Stredozemné more, sú z Eritreji a dohody, ktoré boli podpísané z Eritreou e, spôsobuje, že nie sú dodržané naše geostrategické bezpečnostné záujmy a zároveň zatvárame oči e, nad problémami, ktoré zažívajú v tomto regióne. Musíme zabezpečiť, aby peniaze neskončili v rukách tyranov. Muchas gracias. Uh, Ďakujem pekne a teraz um, Fabio Massimo Castaldo, minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dialóg uh, v rámci zahraničnej politiky je vždy podstatné tam uh, zvoliť si, s kým vlastne vstúpiť do dialógu. Eritrejská vláda sa ukázala byť len málo kredibilným partnerom na rozhovor. Okrem toho, že podporovali somalské al musíme pripomenúť aj tie prípady vstupu do vojenskej služby, do vojenskej povinnosti aj tých neplnoletých, eh, neplnoletých eh, vojakov. A takisto sú tu nezákonné väzby ľudí, alebo také arbitrárne, takisto sú tu politickí väzni a eh, mnohé prípady mimosúdnych poprav je dobrý, dobrá myšlienka takýmto spôsobom pomáhať európskymi prostriedkami, ale len v prípade, že budú spravené nejaké konkrétne kroky, nezdá sa mi to. My sme samozrejme za podporu eritrejského ľudu bojovať proti tej chudobe aj dôvodom, ale musíme vidieť skutočné e, kroky dopredu. E, vpred e, podporiť takúto vládu, takéhoto typu, to často znamená aj odsúdiť ich populáciu tento parlament sa domnievam, že má načrtnutú jasnú líniu, chce obhajiť a obraňovať eh, ľud Eritrej a rada to musí zohľadniť. Eh, pán Ponga, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Situácia v Eritreji je kritická. Každý mesiac tisícky Eritrejcov utekajú zo svojej krajiny kvôli eh, porušovaniu ľudských práv, ku ktorým tam dochádza. Záznamy o ľudských právach OSN o tejto téme, rovnako ako vyhlásenia špeciálneho spravodajca OSN o situácii ľudských práv v Eritreji, sú z tohto hľadiska veľmi znepokojivé. Členovia výboru pre rozvoj upriamili pozornosť Európskej komisie a rady na tieto eh, mnohopočetné porušenia ľudských práv eh, v Eritreji v rámci demokratickej kontroly, ktorú vykonávame v rámci národných orientačných programov krajín AKT, ktoré čerpajú Európske rozvojové fondy. Úprimne ľutujem, že odporúčania našeho výboru neboli vypočuté, pretože rešpekt a obrana ľudských práv sú základnými hodnotami Európskej únie a nemôžeme pripúšťať v tomto duchu žiadne kompromisy. Európska únia musí stať po boku e, občanov Eritreji a je preto zásadné, aby sme tlačili na kontrolu porušenia ľudských práv, ku ktorým dochádza a aby boli prijaté primerané opatrenia, aby sme tieto porušenia ukončili. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. E, príjmate modrú kartu od pána Saleho. Yes? Áno. Tak nech sa páči. Pán Šany. Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, hovorili ste o ľudských právach. Pritom veľa ľudí v tejto miestnosti hovorilo o korupcii, o tom, že režim sa zmocňuje akékoľvek formy pomoci z EÚ a neposúva tú pomoc ľuďom. Čo si myslíte, je taká situácia naozaj, alebo sú tu len problémy s ľudskými právami, pretože na toto nesmieme zabúdať. Keď hovoríme o politike, tak musíme brať do úvahy kondicionalitu v oblasti tých ľudských práv a korupcie. A ako toto so sebou súvisí. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. Chcel by som povedať, že je to na eritrejskej vláde, aby tiež eh, prispela svojou časťou k boju proti porušovaniu ľudských práv a my, parlament, musíme mať taktiež svoje požiadavky, pokiaľ ide o pomoc, ktorú poskytujeme Eritreji. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. A teraz pán eh, Enrique Guerrero Salom. Eh, un minuto y medio. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda, pani ministerka. Dnes eh, dopoludne sme mali dlhú debatu v parlamente o kríze utečencov v Európskej únii. Je pravda, že Eritrea nie je hlavný zdroj utečencov. Máme tu Sýriu, Irak a ďalšie štáty, ale príspevok z Eritrej nie je nízky. 9% z obyvateľstva Eritrej je na uteku a z stále tisícky každý deň utekajú a to spôsobuje, že už 60 e, miliónov e, je utečencov na svete a to je veľko zabývateľstvo Francúzska. A e, prípad Eritreji je prípad vlády, ktorá porušuje ľudské práva, pre občanov a mimovládne organizácie a ktorá Eh, unáša práva a zákonné slobody a preto súhlasím s tým vyjadrením, že musíme zachovať s Eritreou critical engagement, ale musí to byť kritické, aby naša pomoc bola viazaná na to, že Eritrea bude riešiť tieto problémy. Okrem toho, chcem povedať, že parlament nechce byť ignorovaný v procese spolupráce pri rozvoji z Eritreou, ale chce byť súčasťou toho. Eh, Ďakujem. Pán poslanec. Eh, Segala de zamestník Maria Gabriel. A teraz vážna pani poslankyňa Maria Gabriel na minútu, nech sa páči. Merci, merci, monsieur le président, madame le ministre. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani ministerka, situácia v Eritreji a naše vzťahy s touto krajinou dokonale ilustrujú výzvu pre Európsku úniu. Na jednej strane je tu koherentnosť svojej rozvojovej politiky ľudských práv a migrácie a na druhej strane je tu to, čo dokážeme robiť s našimi nástrojmi, nielen s nástrojmi tlaku, ale aj páky, aby sme e, pomohli tejto krajine na ceste k demokratizácii a ľudským právam. Mám k tomu dve pripomienky použme, le, použíme lepšie Európsky rozvojový fond. Tento parlament už spísal viaceré vízy, aby e, národné orientačné programy najmä v oblasti správy umožnil konvergenciu k základným princípom zahraničnej politiky Európskej únie a tiež smerom k e, základu otvorenejšej, stabilnejšej Eritreji. Po druhé, v aktuálnom migračnom kontexte s vedomím, že v roku 2014 Erit Eritrejci predstavovali druhý kontingent, ktorí prišli na talianský kontinent po Sirčanoch, tak e, chartumský proces a ďalšie vyjednávanie v rámci Kotonu by musel, mali byť lepšie mobilizované na riešenie, ktoré bude v prvom rade pomáhať Eritrejčanom trečanom im základným ľudským právam. Musíme samozrejme e, sa zameriavať na e, dôvody migrácie a Eritrea je konkrétny príklad toho, ako by sme mohli konkrétne dokázať to, že sme schopní sa mobilizovať. Ďakujem. Ďakujem a pri tej príležitosti chcem privítať na galerii zástupcov hnutia Solidarnosť. Vítam vás medzi nami v miestnosti. A teraz dostane slovo pani poslankyňa Anna Gomeš, minúta a pol. Systematické porušovanie ľudských práv v Eritreji a neobmedzená vojenská služba predstavuje, znamenajú, že ľudia sú ako keby v otrovstve, spôsobuje to, že Eritrejčania utekajú do Európy, je to 9% eh, populácie utekajú v stovkách tisícov. Eritrea nie je fungujúci funkčný štát, nemá, na, nemá štátny rozpočet, nemá mimovládne organizácie, ktoré by od roku, už od roku 2011 je takáto situácia v krajine, ale Európska únia sa v rámci plán, plánu rozvoja rozhodla prispieť 200 miliónmi eur e, prispieť tejto vláde. Utečenecké toky však budú naďalej pokračovať pokiaľ chceme naozaj zlepšiť životné podmienky otlačaných Eritrejčanov, tak aké záruky môže komisia poskytnúť, že tento program ako súčasť F, EDF bude užitočný? Európsky parlament je proti, nedošlo tu k žiadnemu demokratickému preskúmaniu situácie, čiže ako môžeme sa ubezpečiť, že tieto fondy nie sú použité na, na to, že skončia v, korup- v skorumpovaných rukách a budú ďalej prispať k utlačaniu ľudí. Komisia by mala e, trvať na demokratických reformách a projekty, ktoré, financujú Európsku, ktoré sú financované Európskou úniou, by mali byť kontrolované nezávislými orgánmi, mali by sme žiadať zabezpečenie prístupu mimovládnych organizácií a taktiež prítomnosť e, OSN na, na mieste. Ďakujem. A teraz e, pán Joachim Celler na minútu. Vážený pán predseda, pani ministerka. Každý deň utekajú ľudia z Eritreju a nie kvôli tomu, že tam zúri vojna, ale preto, že pod prezidentom Afevergy došlo k vytvoreniu diktatúry, ktorá im e, obmedzuje priestor na život. Z toho 11. rozvojového fondu chce komisia vyčleniť 200 miliónov e, eur, z toho 20 miliónov e, na účel dobrej správy veci verejných. To je žart, podľa mňa. Už počas 10. rozvojového fondu sme, sa mohli, sme mohli zistiť, že pri vyčl- po vyčlení 122 miliónov pre Eritreu tri, o 35 teda došlo k zníženiu o 35 miliónov, pretože nedošlo k žiadnemu pokroku e, v rozvoji a žiadnej spolupráci a v 2014 delegácia, európska delegácia z Eritreji dala informáciu, že ani tie zvyšné peniaze neboli implementované ale to nezabraňuje komisii, aby pripravila vyčlenila nové prostriedky pre, pre Eritreu. Myslím, že tu máme prípad toho, že Európsky rozvojový fond konečne by mal ísť pod kontrolu parlamentu, pretože naše stanovisko malo správne, bolo správne napísané a správne ukazovalo smer. Eh, no, Ďakujem. A teraz dostane slovo Marita Ulskok na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj vám, pani ministerka. 5281 dní, e, čo bol švédsko-eristrejský novinár väznený bez toho, aby bol e, vôbec súdený. To je vyše 14 rokov neistoty a obáv pre jeho rodinu. Je to jediný občan EÚ, ktorý je v tejto chvíli v tejto krajine väznený za svoje názory. Táto situácia je jedinečná. Samozrejme mnoho ďalších novinárov a politických väzňov čeli problémom. Sloboda slova e, v Eritreji je neustále e, pod paľbou. Ako aj aktuálny komisár OSN sa na túto tému vyjadril, systematicky dochádza k porušovaniu ľudských práv v tejto krajine a vláda naozaj obmedzila e, slobody ľudí. Je tu naozaj obrovský zoznam problémov. No a pokiaľ ide o našu zahraničnú politiku, my chceme propagovať demokraciu, právny štát, ľudské práva, základné slobody. To je jedna z našich misií a iste toto musí platiť aj pre naše vzťahy s Eritreou. Vítam uznesenie, avšak rada by som vedela, čo si komisia a podpredsednička, ako teda chcú, chcú jednať e, v týchto otázkach. Ďakujem a teraz eh, Lars Adaktusom na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať za vynikajúce uznesenie, vyhlásenie, o situácii v Eritreji a chcem sa vám poďakovať aj za podporu, ktorú ste mi poskytli, pokiaľ ide o Davida Izaka, ktorý je švedsko-eritrejský no- novinár vedený v Eritreji, je už e, väznený vyše 14 rokov a to v katastrofálnych podmienkach a jediný dôvod jeho uväznenia je to, že sa že bojoval za ľudské práva, čiže to, že Európsky parlament teraz žiada okamžité prepustenie všetkých politických väzňov, je niečo veľmi dôležité avšak treba toho urobiť ešte viac. Porušenia ľudských práv, pokiaľ budú neustále pokračovať, tak to musí mať dôsledky na dlhodobý e, vývoj rozvojovej politiky, ktorú máme s touto krajinou. Pokiaľ Európa platí peniaze E3, ale nevyžaduje za to žiadne podmienky, tak to je ne, ne, nežiadúce Izak David, ako aj ďalší politickí väzni musia byť prepustení, musíme túto situáciu zastaviť a musíme čeliť faktu, že na nešťastie Eritrea skorumpovaný štát. Ďakujem. A teraz, e, e, vážený pán poslanec Doru Klaudian Frunzulika, na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vaša rumunčina je naozaj veľmi dobrá. Dámy a páni, Európska únia sa rozhodla riešiť svoju, svoju rozvojovú pomoc v Eritreji prostredníctvom Národného orientačného programu, ako sa tu hovorí, ide o 200 miliónov eur napriek tomu, že skupina A výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu, ktoré predsedám, žiadala výbor e EDF 11. novembra 2015, aby neprijal navrhovaný NIP. Zdá sa, že tento parlament nikto neberie do úvahy na nešťastie. Situácia ľudských, e, ľudských práv Eritreji sa dlhodobo zhoršuje. Je to naozaj e, katastrofálna situácia, ktorej, ktorej táto krajina je. Občania sú pravidelne zatýkaní pre e, dôvody ako žurnalistika, kritika vlády či praktizovanie neoficiálneho náboženstva alebo vyhýbanie sa e, povinnej vojenskej službe, pokúšajú sa utiec z krajiny. E, Eritrejci, ktorí utekajú, sú teraz tretia najväčšia skupina utečencov, ktorá sa pokúša dostať do Európy. Chcel by som vyzvať komisiu, aby to rozhodnutie, ktoré sme, k ktorému sme dospeli my, by bolo tiež zohľadnené. Ďakujem, pán Frunzulíka. A teraz prejdeme k postupu Catch the Eye. A teraz eh, pán Bram Hajs, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že sa mi v nadchádzajúcich týždňoch eh, či mesiacoch podarí navštíviť Eritreu s írskou mimovládkou Vita, ktorá sa venuje potravinovej bezpečnosti a rozvoju a odovzdám Veritrej posolstvo uznesenia, ktoré zajtra dúfam bude schválené. Musíme zabezpečiť to, že sa chránia ľudské práva aj za okolnosti takej veľkej miery korupcie v Eritreji, ale musíme sa tiež ubezpečiť, že tam, kde peniaze európskych daňových poplatníkov financujú Eritreu, tak aby z toho čerpali ľudia Eritreji a nikto iný a naozaj si myslím, že silné posolstvo vám, pani ministerka a komisii a predsedníctvu a rade je, že musí existovať kondicionalita, pokiaľ ide o financie, ktoré my, európsky občania, posielame do Európy a ďalších častí sveta. Je naozaj potrebné, aby vláda e, akceptovala naše bona fide a súhlasím s každým, kto hovoril o Eh, uznesení, eh, ktoré bolo vypracované a taktiež si myslím, že je potrebné postúpiť v prípade pána Davida Azika a jeho eh, zatknutia a väznenia a taktiež si myslím, že sa musíme ubezpečiť, že financovanie EÚ, ktoré ide do Eritrea, Eritrej, z toho musia čerpať ľudia Eritrej a nikto iný. Ďakujem. A teraz pán Nikola Kaputo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Eritrea je krajinou pôvodu, kde mnohých teda utečencov, ktorí prichádzajú do Európy podľa OSN a Human Rights Watch, e, toto všetko vyplýva z porušovania ľudských práv. E, je tam, sú tam procesy bez nejakého, nejakých práv príslušných, je tam e, veľa mimosúdnych poprav. Samozrejme, to sa všetko viaže aj na krajiny, ktoré sú susedné krajiny. Nie je tam rešpektovanie ľudských práv, a be, nie je tam žiadne rešpektovanie ako bežného každodenného života. Samozrejme zhoršuje sa stav um, obyvateľov v, v každodennom živote a tým pádom OSN poukázal na tento problém. To je téma, o ktorej sa hovorilo aj na samite EU-Turecko, pokiaľ ide o migračnú krízu. Európska únia musí vyriešiť otázku migračných tokov a podmieniť e, tie ekonomickú pomoc e, výraznému zlepšeniu základnej situácie v krajine. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Notis Marias, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Podľa Rady pre ľudské práva a podľa OSN dochádza k zásadnému porušovaniu ľudských práv v Eritreji a od 93. v Eritreji už nedošlo k voľbám, pretrváva tam diktatúra, a zároveň 5 populácie utekla z krajiny kvôli hospodárským problémom a politickej situácii. Je tu e, obmedzovaná sloboda slova či význania. No a pokiaľ ide o vojenskú službu, tak dochádza aj k popravám. Porušovanie ľudských práv a vôbec práv v Eritreji Európska Únia musí prispieť k propagácii demokratického modelu vlády. Každý jeden členský štát musí odsúdiť porušovanie ľudských práv, ako aj väzbu medzi firmami a vládou a korupciou. Únia by mala revidovať svoju politiku e, investovania v týchto krajinách a bojovať proti nerovnosti a chudobe v týchto krajinách. Ďakujem, pán Jakovčič. Ďakujem, pán predseda. Už roky sme svedkami porušovania ľudských práv v Eritreji. Dochádza k rôznym formám otroctva. Nie je tam možná sloboda vierovýznania. Dochádza k veľkému násiliu na ženách. Nerešpektujú tam komunitu LGBT a ich práva. Dochádza uväzňovaniu európskych občanov a ďalšie prípady porušovania ľudských práv. Mali by sme Eritreji pomôcť? Áno. Avšak všetci sme sa vyjadrili, že e, rozvojový fond by mal použiť tie peniaze na to, aby pomáhal eritrejským ľuďom. Reálna otázka znie, sme naozaj schopní zabezpečiť, že peniaze sa využijú na tieto účely a neskončia e, vo vrecku diktátorského režimu, pretože pokiaľ by to malo byť tak, tak, by sme, tak, tak to nemá zmysel. James Carver, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Eritrea je štát, ktorý má veľa vízie politická nestabilita, porušenie ľudských práv a nutené nábor do armády viedli k humanitnej kríze. Eritrea je veľký zdroj ľudí v prebiehajúcej kríze utečencov. Za Somálskom, Eritreou a Sudanom na hraniciach je úloha Etiópie pri zabezpečení bezpečnosti e, v Afrike e, nevyhnutná a e, Etiópia hostí utečencov z Eritreji a treba pamätať na vojenskú lohu, ktorú hrá Etiópia v boji proti al a táto migračná kríza tiež pochádza z Etiópie a možno to riešiť len prostredníctvom partnerstva s mm, veľmocami a e, treba to e, vďaka tomu riešiť e, pre záujmy ľudí v Afrike, na Blízkom východe aj v Európe. Uh, thank you very much indeed. Um, now, uh, on behalf... Teraz v mene pani Mogherini Pani ministerka Žanin Alice Plaschart, nech sa páči. Thank you, Mr. President. No. Ďakujem, pán predseda. Ako som povedala už predtým, počas tejto debaty, my máme vážne obavy eh, kvôli narastajúcom porušovaniu ľudských práv v tomto svete a my riešime otázky ľudských práv na všetkých stretnutiach s ministrami, na zastanutiach s politickým dialogom a tiež riešime tieto otázky na medzinárodných forách a osobitne na e, Rade pre ľudské práva OSN a podľa 11. E, indikatívneho programu EU e bude podporovať ten program pre Eritreu a tiež e, umožní EÚ prehlbiť dialog o ľudských právach s vládou Eritreji. EÚ e, hľadá partnerstvo s Eritreou v duchu zásady viac a viac, toto je podmienka, a za týmto účelom EÚ e, vyslovila vláde Eritrej, že naša spolupráca musí byť doplnená krokmi a reformami a e, musí to tiež e, byť sprevádzané e, plnením reform v ekonomickej vláde a v rámci toho programu pre Eritreju v období roku 2015 sú tu projekty, ktoré sú predpokladom na zabezpečenie potrebnej bezpečnosti a poľnohospodárskej produktivity. Tiež sa bude riešiť ekonomické ekonomické riadenie pre udržateľný rast. A investície financované z EÚ podporia obyvateľstvo s cieľom zlepšiť e, živobytie a situácia e, s ľudskými právami v Eritreji tiež je predmetom e, našeho snaženia a EÚ naďalej bude dávať odporúčania Eritreji v rámci periodického hodnotenia OSN. Rozvojová pomoc, e, ako som si všimla, rozvojová pomoc sa e, plní na základe projektov, ktoré sú šité na mieru, aby riešili potrebu obyvateľstva v Eritreji a vytvárať pracovné miesta a znižovali uh, chudobu. A proces plnenia projektov EÚ sa vykonáva transparentne potom, a podľa eh, pravidel EU a eh, UNDP. Tieto projekty sa presne monitorujú podľa eh, finančných a kontrolných nariadení. A Prospekt financovania je pre e, ľudí v Eritreji a dovolte mi zvorazniť, že neexistuje nič také ako podpora ústrednej vlády. Ja som si vedomá, ako zvoznilo, e, že fungujeme v e, ťažkom politickom kontexte pri práci s Eritreou a my budeme e, pracovať naše snaženie s pravidelným inventarizovaním toho, ako to má dopad a ako vláda plní svoje um, záväzky a pani Mogherini vám bude podávať tieto správy Takže nie je môjim zámerom ignorovať parlament a my budeme zblízko sledovať vývoj situácie s ľudskými právami v Eritreji a v ostatných štátoch v tom regióne. Ako som povedala na začiatku, my budeme s Eritreou sa snažiť e, konať v prospech ich e, ľudí. Ďalšia izolácia nepomôže ľuďom v Eritreji. Ďakujem. Ďakujem bardzo pani minister. Ďakujem pani ministerke roz... máme 7 návrhov uznesenia na záver eh, rozpravy od všetkých politických skupín. Zatváram rozpravu a hlasovanie o uznesení bude zajtra.